tu podpíšem 5 aktov prijatých na základe bežného legislatívneho postupu v súlade s pravidlom 74 e, proc, parlamentných e, procedurálnych e, pravidel a dostanete to. Dostal som informáciu od skupiny zelených, že Európska slobodná aliancia, že pán Filip Lambert nahradí pani Evu Jolie vo výbore pre ekonomické a monetárne záležitosti. Nejaké poznámky k tomuto menovaniu v skupine nie, takže je to schválené zmeny v rokovacom poriadku, alebo teda v, v programe. Tam ja pani. Poďme deň po dni. V pondelok skupina pokrokovej aliancie socialistov a demokratov požiadala o krátku prezentáciu správy od pani Galo o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu, aby boli stiahnuté z programu. Pán Šulc predloží túto žiadosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, naša politická skupina už na konferencii predsedov minulý týždeň poukázala na to, že správa Galo je veľmi spornou iniciatívnou správou parlamentu, čo sa týka ďalšieho spracovania alebo zaobchádzania s touto správou a to treba, myslím, ešte prehodnotiť. No, situácia je taká, že táto správa podľa nového rokovacieho poriadku bude krátko predstavená, ale už máme ďalšie alternatívne uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať. No a z tej dnešnej situácie, alebo dnešná situácia je veľmi neprehľadná, no a ja e, myslím, že žiadny návrh nedostane väčšinu. To je jedna vec. Druhá, že medzičasom sme sa dozvedeli, že v oblasti e, autorských práv iniciatíva komisie, alebo komisia v ďalších dňoch predloží svoju iniciatívu a bude sa to príjmať v rámci legislatívneho e, konania a predloží návrh smerníc. To znamená, že v momente, keď budeme rozhodovať o legislatíve a bude predložený legislatívny návrh, tak my tu budeme hlasovať o iniciatívnej správe, ktorá sa tým stane prakticky bezpredmetná. A preto chceme, aby to bolo stiahnuté z programu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je tu niekto, kto by chcel prehovoriť za tento návrh alebo podporiť tento návrh? Áno. Toto chce podporiť, prosím. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. My nesúhlasíme s opätovnou žiadosťou o odloženie hlasovania o tejto správe. Nie je správne tvrdiť, že tu nie je konsenzus. Táto správa totiž to je výsledkom viacerých kompromisov, o ktorých sa hovorilo viacero mesiacov. Čo sa týka formy, chcem pripomenúť, že sa hlasovalo na výbore pre e, právne záležitosti v júni a už trikrát e, bola, bolo hlasovanie odložené, ale tentokrát nie je žiaden dôvod e, opäť odložiť hlasovanie o tejto správe. Jedine, že by to malo umožniť niektorým stranám e, dopracovať sa ku konsenzu, ale nie je to vo všeobecnom záujme. Všeobecný záujem je nasledovný. Musíme hlasovať o tejto iniciatívnej správe, pretože e, tuto nie je v protiklade s budúcimi legislatívnymi opatreniami. Je to jednoducho výzva uplatňovať e, existujúce zákony a nepopierať ich. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, madam. Bol to hlas zo strany panej, ktorá podporuje udržanie, zachovanie tohto bodu na programe. Ale ja som sa pýtal, kto chce povedať niečo, kto chce podporiť pána Šulca a jeho návrh. Pani Peroni, nie, prosím. Monsieur... Pani Galo, eh, myslím, že kolega Šulc povedal to, čo mal. Nebudete mať väčšinu. Liberáli budú hlasovať proti vašej, vašej správe, takže neviem, eh, na čo dnes chcete dokázať, že žiadna správa nemá väčšinu. Je potrebné eh, diskutovať vo všetkých skupinách. Ja viem, že u vás je to eh, vraj jednomyselné, mám isté pochybnosti, ale povedzme, že budete mať e, väčšinu, ale v iných skupinách sa o tom ešte len disky, diskutuje a nie je jasná väčšina ani za, ani proti. Takže si myslím, že e, tentokrát pán Šulc je veľmi rozumný, keď žiada odloženie hlasovania o tejto správe. Bardzo. Ďakujem pekne. To končí tento postup. My sme počuli hlasy za aj proti. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Nechávam hlasovať o návrhu skupiny socialistov, inými slovami o návrhu zo strany pána Šulca. Kto je za návrh socialistickej skupiny? Ďakujem. Tí, čo sú proti? Väčšina je proti návrhu zo strany pána Šulca. Šulceho. Dobre, preveríme si to. Preveríme si to elektronické hlasovanie. Hlasovanie zahaj. Všetci głosowali? Hlasoval každý. Hlasovanie je ukončené. Návrh nebol schválený, väčšina je proti a návrh je zamietnutý a rozpráva zostáva na programe. Prídeme teraz na štvrtok, pretože nie sú žiadne zmeny pre útorok a stredu. Skupina európskych konzervatívcov a reformátorov chcela odložiť hlasovanie o návrh rezolúcie o zlyhaní ochrany ľudských práv a spravodlivosti Demokratickej republiky Kong, republike Kongo. Takže hovoríme tu o odložení hlasovania o návrhu uznesenia a je to návrh zo strany skupiny ECR. Pán Bradbone, má slovo. Prosím, sformulujte tento návrh. Ah, thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Áno, v mene skupiny ECR chcem formálne predložiť žiadosť o odloženie hlasovania vo štvrtok. A chcem jasne povedať, že je to len hlasovanie, o ktorom hovorí. Nie, no, hovoríme nie o iných veciach, lebo vy sám, pán predseda, na začiatku tohto rokovania ste popísali podrobne potenciálne problémy, ktoré budú mať poslanci vo štvrtok pri ceste nazad do svojich domovských krajín a skutočne poznám mnoho poslancov z tejto snemovne, ktorí plánujú odísť zo Štrasburgu už v stredu a preto si myslím, že je absolútne rozumné požiadať o odloženie toho, čo bude asi o dva týždne, aby sme hlasovali o tomto konkrétnom bode a aby to bolo odložené na mini plenárku v Bruseli. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Párpol. Môžeme si teraz vypočuť niekoho, kto podporí návrh pána Bradborna. Nech sa páči. Nož je to trochu nezvyčajná spolupráca, ale naša politická skupina už minulý týždeň navrhla, aby sa vo štvrtok neuskutočnilo hlasovanie, pretože hm, nechceme tak, ako to ako sa obával pán Dau, že by sme narúšali právo na štrajk Francúzov, ale chceme zaručiť, aby nebolo e, nasadených príliš veľa zamestnancov alebo pracovníkov e, z Francúzska a aby sme nemuseli používať ich drahé služby a tým jak podkopávať účinok štrajku. Takže pokiaľ viem, tak e, v parlamente tento rozumný postup má podporu. Aj naša skupina je za to, aby toto hlasovanie bolo odložené. Ďakujem pekne. Teraz niekto, kto prehovorí proti návrhu, pán Sperovný. Pán predseda, nehovoríme o hlasovaní o legislatívnom akte. Takže myslím si, že je to dôležité z iného hľadiska, na inej úrovni. A ja si myslím, že v princípe tento štrajk ovplyvní všetky politické sily zastúpené v parlamente rovnakým spôsobom. Neovplyvní to ľavicu alebo pravicu viac než iných. Takže, viete, každý bude zasiahnutý rovnako, takže som si istý, že môžeme hlasovať. Ďakujem. Teraz nechávam hlasovať o návrhu. Tí, ktorí sú za návrh zo strany, strany pána Bradburna. Kto z Państwa jest przeciwko temu wnioskowi? Kto je proti návrhu? Takže elektronicky si to preveríme. Hlasovanie zahájené pre elektronické hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené. Väčšina hlasovala za návrh Návrh je schválený a nebude sa hlasovať počas tejto časti zasadania o tomto bode. Takže to je záver zmien nášho programu a prvý bod nášho programu je správa pani Vejrak s názvom Vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve. Chcete niečo dodatočné? Nech sa páči. Vážený pán predseda, pán predseda, ja som to nepochopil s tým hlasovaním. Neviem, schválili sme, boli, hlasovali sme za to, čo sme schválili na konferencii predsedov, alebo sme hlasovali proti. Takže štvrtok nie je zasadanie.